Okay. Good morning, everybody. Dobré ráno vám všetkým želám. Začneme. A tým bodom je správa o správe komisie o Turecku, práve komisie o Turecku za rok 2016 a prejdeme hneď k hlasovaniu. Kompromis 1. Za proti, zdržali sa. Approved. Bolo to schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí Nasleduje kompromis 8 e, za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozmeňujúci návrh 2, pani Valero, kto je za, proti, zdržali sa. To si overíme. I close the vote. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Kompromis 9. Za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 10. Za, proti, zdržali sa schválený. Dnes sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu 206 za, kompromis 11, áno, kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 206, prvá časť, za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Kompromis 12, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 15, za, proti, zdržali sa, prijatý Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 299 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 18a, 334, 335, 342. Naraz kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo schválené, ale ešte si to overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. 336. Hlasujte. Za, proti, zdržali sa to si overíme ešte. Prepačte, za GUE hlasuje jedného poslanca naviac. Dobre. Už je to v poriadku. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 339 za. Proti. Schválený. Teda zamietnutý. 343 za. Proti. Zdržali sa. Tu si rovnako overíme ešte. 343. 343. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 374 za, proti, zdržali sa schválení. 396 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 397 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 21 za, proti, Nezdržali sa, schválení. Teraz citation 4, za, proti, zdržali sa, schválená. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7 a 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 9. Nebolo to zamietnuté. 7, 8 bolo zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa tu si nie som istá, takže si to overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené. Kompromis 22 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý kompromis 23 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Teraz 17 21, 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 a 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 25 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 25 si overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. 14. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa schválení. 31, 32, 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 a 35 z, to bezpredmetné, 36 za, proti za, proti, zdržali sa prijatí. 37 za, proti, zdržali sa prijatí zamietnutý 38 za, proti, zdržali sa, si overíme, 38 si overíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to schválené. 39 za, proti, zdržali sa, schválený 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa schválení. 43 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 43 si overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Teraz záverečné hlasovanie o návrhu správy. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to schválené. Then we come to... Prejdeme k ďalšiemu bodu. To je rozhodnutie Rady o, e, o zaredimenia Európskej únie, únie politického dialógu a na dohode o spolupráci medzi Európskou úniou a členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej. Takže začneme kompromisom 1 za, proti, zdržali sa schválený. 84, 84, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 85 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to si musíme overiť, 85 ku. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to si musíme opätovne overiť. 86. I close the vote. Hlasovanie ukončené. A bolo to opätovne zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 88 za, proti, zdržali sa. 88 si musíme overiť. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 4 za, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatý Teraz pozmeňujúci návrh, teda pardon, kompromis 5, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz 118 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 126 Prvá časť za, proti, to si overíme. 126, prvá časť. Hlasovanie ukončené. Bolo to zametnuté. Druhá časť za, proti, zamietnutá. Kompromis 7. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, tak overíme si to. Hlasovanie ukončené. Prepačte, bolo to schválené. A teraz budeme hlasovať o kompromise 8, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 134 za, proti, zdržali sa, to si tiež overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 9 za, proti zdržali sa schválený. 138 za, proti zdržali sa zamietnutí. Takže overíme si to. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Kompromis 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 11. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Teraz 151 za. Proti. Takže opätovne si to overíme. 151. I close the vote. hlasovanie. Bolo to zamietnuté 152 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Chcete, aby sme si to overili? Nie. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený kompromis. Kompromis Prepačte. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválený. si návrh 163 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 164 za. 164 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 165 za. Proti. Zdržali sa schválení. 166 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 167 za, proti, zdržali sa schválení 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí 169 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválení. Teraz kompromis 16 za, proti, zdržali sa, chválami. Vodné ustanovenia kompromis 18 za, proti, zdržali sa, chválami. Teraz pozmeňujúci návrh. Teda kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa schválený kompromis. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa schválený. 20, 22, pozmeňujúci návrh 22, kto je za, proti, zdržali sa. Kompromis 20. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa, niekto príjme sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 20, kompromis 23. Prepačte, ešte 22. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 23. 23. Kompromis za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34. Za, proti, zdržal sa niekto, podľa mňa sa zamieta. Preverme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme si. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 36 za. Proti. Zdržal sa niekto? Opätovne zamieta sa podľa mňa. 38. Pardon, ten vypadáva. 40 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 41 za Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. To si preveríme. 41. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 51 <clears throat> za proti Preveríme si. 51. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 52 za, proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 53 za, proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 55 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa, ale preverme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 57 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 58 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 24 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz 62 za, Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme si. Šesťdesiat dva. Skončím hlasovanie. Zamieta sa. tri za, proti Zdržal sa niekto, zamieta za. 66 za. Nie, nebolo to prijaté, takže... Tak, Šesťdesiatšesť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 64 a 5 za, proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 67 za, proti. Podľa vás je, sa to zamieta? Zamieta sa. 68 a 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 71 za, proti, zdržal sa niekto. Podľa mňa sa to prijíma, ale preverme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dvadsaťpäť. Za. Proti. Zdržal sa niekto. 25 musíme preveriť. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Sedemdesiat päť za, proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 78 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preverme si. Končím masovanie Výjima sa. Kompromis 16 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. 17 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. a, 3 e, a 5 za, proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Preveríme si to. Šestka. I close the vote. Ha, it's approved. sa. Ďakujem. Stanovisko 9 teraz. 9.1 za. Navrhujete ako hlasovať en blok? Súhlasíte? Nie. 9.1 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 9.3, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 9.5, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 9.7, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 9.8, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 9.13, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Inta stanovisko. Inta 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 4, Inta 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Inta 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Inta 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Inta 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Inta 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Inta 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Inta 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Inta 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Inta 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz prejdeme k rozhodnutí Rady o záveroch v mene Európskej únii k politickému dialogu a spoluprácu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubanskou republikou na strane druhej, Hlasujme. Odsek 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Elektronicky teraz o návrhu odporúčania v pozmenenom znení. Končím hlasovanie. Prijíma sa. E- Ďalší bod. Politické vzťahy EÚ so združením ASEAN. Kompromis 1 za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 87 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 88 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme 88. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 100 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 101 za, proti, Zdržal sa niekto. To si preveríme. 101 si preverme. Končím hlasovanie. Ešte nie. Zamieta sa. Kompromis 6. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 112 za. Proti Strčal sa niekto? Zamieta sa. 113 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preverme to. 113. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 114 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 115 za. Chcete si ešte prever- preveriť 114. Dobre, preverme to. 114. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 115 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Chcete, aby sme to preverili? 116, hoci je to jasné, ale predsa len. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 117 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 118 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Sedmička za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 128 pozmeňujúci návrh. Prepačte, ešte kompromis 8. Za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 128 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 131 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 132 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 133 za, proti, ešte raz, 133 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Príjima sa? Verím vám, 133. Chcete, aby sme prvili 133? Ešte raz, teda preverme 133. Končím hlasovanie. Prijíma sa celkom jasne. 134 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 135 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 136 za, proti, zdržal sa niekto. Tu si preverme 136. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 137 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 138 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 139 za, proti, zdržal sa niekto, Nie je to jasné. 139. Končím hlas, hlas, hlasovanie. Prijíma sa. 1, 140 za, proti, držal sa niekto. Prijíma sa. 141 za, proti, Zdržal sa niekto? prijíma sa. Kompromis 9 za. Proti? Zdržal sa niekto? prijíma sa. 152 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 153 za. Proti? Zdržal sa niekto? prijíma sa. 154 za, proti. 154. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 157 za, proti. Zdržal sa niekto. Preverme ešte raz 157. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 158 za, proti. 158 za, proti. Zdržal sa niekto. To si preverme. Ak si myslíte, je to prijaté. 160 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 161 za. Čo by ste si radi preverili? Preverme 160. -ku. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 1614 za, <laughs> proti, zdržali sa. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz ideme na 17 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. 29 za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. Chcete overiť? Však to bolo jasné. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38, 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. <clears throat> Je to zamietnuté. 40, 41, 42 identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 43 za. Tak 43 vypadáva, tak kompromis 13 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 60 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 60 za. Proti? 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Poprosím vás, zdvíjajte poriadne ruky, overujeme 61, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. O čom sme nikdy nehlasovali? Ale áno. Možno ste nedávali pozor. 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválené. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz ideme na úvodné ustanovenia. Jedna od Betiny za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 6 za, pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, radšej si overíme, 6 -ku. Close the vote. Uzatváram. Je to prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 9 za, proti, vypadáva, dobre, desiatka za, proti, zdržali sa prijaté. jedenásť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa, prijaté, 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa, radšej si to overíme, 14. -ku. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz elektronické hlasovanie celého textu znení pozmeňovacích návrhov. I close the vote, sorry. Otváram hlasovanie. Prijaté. Ktorý je ďalší? Okay. Our next... Yes, it's here, sorry. EU political relations with India. Let's start. Politické vzťahy EU-India. Odstavec 1 Číslo 35, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 36 za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38 <clears throat> za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. A ideme na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 proti, zdržali sa, overíme si, overujeme 53. Has everyone voted? Všetci hlasovali ešte nie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Naozaj dvíhajte poriadne ruky. 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté, 65 a 66 identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 nie, 85 za, proti, prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijaté, 90 nie, 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 93 za, proti, zdržali sa prijaté, 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 95, nie, nie, 95 za, proti, zdržali sa prijaté, zamietnuté. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 97, 98 za, proti, zdržali sa, <clears throat> zamietnuté. 99 za, <clears throat> proti, zdržali sa, zamietnuté. Stovka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, schválené. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté 104 za, zamietnuté kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené 112 nie, ešte kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté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 schválené. 119 za, proti, zdržali sa, overíme. Je to schválené, tak teraz 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 128 za, <clears throat> proti, zdržali sa, schválené. 129 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 130 za, proti, zdržali sa, schválené. 131 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 133 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 134 za, proti zdržali sa zamietnuté 135 za, proti zdržali sa prijaté 136 za, proti zdržali sa zamietnuté 137, 138 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overíme si. Overujeme dva identické 137, 138. I close the vote. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 139 za, proti zdržali sa zamietnuté. 140 za vypadáva. Dobre, vypadáva. 1,4,0 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 141 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 142 za, proti, zdržali sa, prijaté. 143 vypadáva. 1, 4, Za, proti, zdržali sa, prijaté. 1,44 za, proti, zdržali sa prijaté 4,5 za, proti, zdržali sa zamietnuté 1,46 za, proti, zdržali sa, nie som si istá, overíme si. Je to prijaté? No dobre. 146, we are checking 146. Overujeme 1, 4, 6. I... I close the vote. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 11 za. Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za, proti, zdržali sa prijaté. 157 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 171 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 172 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 183 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa, schválené. 186 za, proti, zdržali sa, schválené. 189 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 190 za, proti, držali sa zamietnuté 193 za, proti, držali sa, nie je to jasné, 193 overíme elektronicky. I close the vote. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 194 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme na úno stanovenia. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2, 3, <laughs> zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. Jednotka za. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 24-25 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Číslo 33 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sajten 6 trojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 4 za, proti, Overíme si číslo 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Celé e, elektronické hlasovanie o znení textu, znení pozmeňovacích návrhov. It's I closed the vote. Only 60. It's adopted. Prijaté a ideme na ďalšiu tému. Návrh správy Korupcia, ľudské práva v tretich krajinách. It was 60 uh, voting, 46 for, 2 against and 12 abstentions. Is it okay now? Let's go on to our next item. Ďalší bod na programe ľudské práva, korupcia v tretích krajinách. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa schválené. A či, úsny číslo 1 za, proti, zdržali sa schválené. 1, 3, 2. 1, 3, 3 za, proti, zdržali sa schválené. 1, 3, 4 za, proti zdržali sa zamietnuté. 1, 3, 5 za, proti zdržali sa zamietnuté. 1, 3, 6 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti zdržali sa schválené. 1, 4, 1 za, proti zdržali sa schválené. 1, 4, 2. 1, 4, 3 za, proti zdržali sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 1, 5, 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 161 oddelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa. Overíme si. Takže overíme si druhú časť pozmeňujúceho návrhu 161. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 162 za, proti, zdržali sa, opätovne si to overíme, 162 si musíme overiť a skontrolovať, pretože si nie som istá. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 169 za, proti, zdržali sa prijatí. 170 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 170 Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Takže si to overíme. Sto jedna. I close the vote. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 172 za, proti, zdržali sa prijatí. 173, 174 za, proti, zdržali sa prijatí. 175 za, proti, zdržali sa prijatí. 176 za, proti, zdržali sa prijatí. 177 za, proti, zdržali sa prijatí. 178 za, proti, zdržali sa prijatí. 179 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 184 za, proti, zdržali sa prijatí. 175 za, proti, zdržali sa prijatí. 187 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 192 za, prijatí. Kompromis 9 za, 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 199 za, proti, zdržali sa. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý. 198 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 201 za. Rejected. 202 for, against, abstentions rejected. Check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 48 za. Ja som si istá. Ešte raz to vyskúšajme a uvidíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 57 za, proti, proti, zdržali sa prijatí. pozmenujúci návrh 58 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Si overíme 58, to si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. za, proti, zdržali sa, prijatí. 60. Nie. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 65 za, proti, zdržali sa, prijatí prijatý. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. si návrh 71 za, proti, zdržali sa, prijatý. si návrh 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci na 87 za, proti, zdržali sa prijatý. 88 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatý. 92 za, proti, zdržali sa prijatý. 93 a tak tu som, dobre, to si overíme. 92 si overíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 94 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa, prijatí. 97 za, proti, zdržali sa, prijatí. 98. 97 si chcete skontrolovať? Dobre, 97 si overíme. 97 Pitera. Hlasovanie ukončené. Ďakujem pekne za upozornenie. Myslel som, že to je prijaté. 98 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 32 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa prijatí. 116 za, proti, zdržali sa prijatí. 118 za, proti, zdržali sa prijatí 119, 120 za, proti, takže ešte raz 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, môžeme si to overiť. 120 si overíme. A poprosilo by som vás, aby ste zdvíhali ruky, tak aby som to videla. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Mohli by ste prosím lepšie zdvíhať ruky, pretože inak to nevidíme. Sto dva. 122 za, proti, zdržali sa, prijatí. 124 za, proti, zdržali sa, prijatí. 125 za, proti, zdržali sa prijatí. 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa to si overíme, pozmeňujúci návrh číslo 4. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozrieme sa návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 14 za, proti, zdržali sa, príjma sa. DV stanovisko, úvodné ustanovenie A, za, proti, zdržali sa, príjma sa. Po častiach B, teda druhá časť úvodného strania B. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. DB3. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 7 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 9, 10. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. Jedenáct za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 16 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 17. Stanovisko IMPA, INTA za proti. Hlasujeme unblock o hlasovaní. Nie, nesúhlasia. INTA 1. INTA INTA 3 za, proti, zdržali sa, INTA 4 za, proti, zdržali sa, Inta 5 prijaté, Inta 6 prijaté, Inta 7 prijaté, Inta 8 prijaté. Elektronické hlasovanie o návrhu stanoviska správy, pardon, v pozmenenom znení. Still... Ešte máme jednu malú správu, ktorú treba odhlasovať. Okay. We close the vote. It's... Nie, uzatváram teraz hlasovanie k tomuto bodu. Pokračujeme. Prijíma sa 47 hlasmi 3 proti. Teraz návrh stanoviska k medzinárodnému dopad medzinárodného obchodu na, obchodné, na globálne hodnotové reťazce. Hlasujme. 9 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Preverme si to. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmienujúci návrh 10. Po častiach. To je za prvú časť. Proti. Zdržal sa niekto. Ešte raz. Prvá časť. Kto je za, proti? Zdržal sa niekto. To musíme preveriť. Prvá časť musí sa, musíme ju preveriť. Končím hlasovanie. Druhá časť. Za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. Je mi to ľúto, ale zamieta sa. Chcete si to preveriť? Dobre. Druhá časť pozmenujúceho návrhu 10. Končím hlasovanie. Trinásť, prvá časť, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 1 za, preveríme druhú časť. 13, part. Let... Druhá časť, preverme. I close the vote. Končím hlasovanie. Mm. Príjima sa. Kompromis 1. Príjima sa. 15 za, proti zdržal sa niekto, Príjma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, Príjma sa. 18 v dvoch častiach, poč- prvá časť. Kto je za prvú časť? Proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť, za. Poriadne hlasujte. Prvá časť pozmenujúci Návrh 18, prvá časť. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ďakujem. Druhá časť. Kto je za? Proti? Začal sa niekto? Zase si to preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Prečo nehlasujete? Kompromis 3. Only 52. I close, close the vote. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 4. Za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 33 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 5 za, proti. Zdržali sa. Prijíma sa. Kompromis 6 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa to? To si preverme. 38. Pozmieť si na 38. Končím hlasovanie. Príjima sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 42 vypadáva. Nie, predsa len za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 50 bola stiahnutá, kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, kompromis 8. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Zamieta sa. 51 za, proti, stržal sa niekto, Prijíma sa. Päťdesiat jednotku máme, preveríme ju? Zamieta sa. 37 za, proti, Zdržali sa. Ešte raz to preverme. 27. menovite. Pretože to nie je jasné. Končí hlasovanie. Príjima sa. 53. Za, proti, zamieta sa. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 54 za, proti zdržali sa, prijíma sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto. Podľa mňa sa to prijíma. 56 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 57. Ak je to prijaté, tak, sa to, tak to vypadáva. Za, proti, zdržali sa. Aby sme to mali na istotu. 57. Preverujeme 57. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 9 za, proti. Zdržal sa niekto Príjima sa. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Teraz hlasovanie po častiach o štýrke. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Peťka, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 6, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 11 za, Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa elektronické hlasovanie o návrhu e, stanoviska v pozmenenom znení. <clears throat> Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ďakujem vám veľmi pekne za trpezlivosť. Krátka pauza, asi 5 minút. Dve minútky. I'm leaving.

Yes, and we will continue our meeting with point number, eight, number 18 on the agenda, exchange... Ďalším bodom je výmena názorov s pánom Mat- Martinom Koblerom, osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka OSN a vedúceho, vedúcim podpornej misie OSN v Líbii. Teší nás, že tu ste. Ako som povedal, ste e, osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka OSN. Už sa stretávame po druhý krát. Boli ste tu vo februári 2016. Vážime si, že nás informujete a že pokračuje dobrá spolupráca, e, aká tu bola i s predchodcami. Nastúpili ste v roku 2015 obrovské úlohy pred vami, ktoré ste zvládali až do dnes. Ide o dohodu, ktorá naďalej je dôležitá pre Libiač, Libičanov. Ďakujem vám za vašu prácu. E, smerom k tomu, aby išlo proces, ktorý vedú naozaj Líbej, Libičania. Minulý rok, keď ste eh, boli u nás vo výbore, hovorili, hovorili ste o bezpečnostnej situácii a zdôraznili ste, že sa začínalo doslova od nuly a porovnali ste Líbiu eh, s Irakom. Veľkou obavou nás naplňala vtedy prítomnosť eh, Daešu. tieto obavy sa čiastočne rozptýlili Eh, ale eh, je tu riziko mnohých eh, skrytých buniek. Dôležité je, aby dnes sme sa zjednotili, aby sme poskytli bezpečnosť a mier Libyčanov. Na poslednom stretnutí v máji 23. záväzok k smerom k ty integrite a suverenosti a jednote sa znova len potvrdil. Nedávno ministri Nemecka a Talianska žiadali vytvorenie e, misie CSDP e, e, na hranicu s Nigerom. Podľa nedávnych čísiel 351 tisíc migrantov bolo identifikovaných v Líbii, hlavne z Nigéria, Egyptu a Sudánu. V kontexte e, týchto vážnych, e, vážnej situácie sa e, zdá dôležité, aby EÚ a členské krajiny sa zaoberali migračnými <clears throat> trasami. E, krajina potrebuje koordinovanú podporu smerom k rekonštrukcii a nastoleniu právneho štátu. Máte 10 až 15 minút e, a potom dáme priestor e, poslancom, aby, sa, e, aby vystúpili. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že tu môžem byť medzi vami druhýkrát, aby som vás informoval o situácii v Líbii, ale v prvom rade by som sa rád vyjadril. Vyjadril by som sústrasť s umrtím člena misie EÚ v Bamaku to len zdôrazňuje, že potrebujeme naozaj spoločné úsilie nielen v Líbii, ale všeobecne v celom regióne. Dnes si pripomíname tiež de- Svetový deň utečencov a aj to bude súčasťou našej diskusie. Je to pre mňa veľká česť, že som tu dnes znovu medzi vami, pretože to potvrdzuje záujem EÚ a výboru AFET o tieto otázky. Takže vám znovu budem môcť dať informácie o situácii v Líbii. Je to jeden z mojich pracovných dní, ktoré sú posledné. Ja koncom mesiaca opustím tento post, tak ak dovolíte, urobil by som takú retrospektívu za tie posledné mesiace, čo som tam urobil a zhrnul by som udalosti, čoho sme spoločne dosiahli ako medzinárodné spoločenstvo nielen v Dar el Salame, ale, ale v spolupráci s celým medzinárodným spoločenstvom. To sú vlastne tri veci. Poprvé, vybudovať na základe libyskej politickej dohody kroky e, implementácie. Nebolo to jednoduché. Problémov bolo dosť. 1. apríla E, prišiel e, prezident Kabin do e, Tripolisu a v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom z USA a NATO. Situácia v júni 2016, tak tá bola taká, a to je ten druhý bod, že islamský štát okupoval asi 240 kilometrov pobrežia okolo Sirty. A keď sa pozrieme na vývoj situácie v tejto časti, tak už to tak teraz nie je. Keď si uvedomíte, ako to vyzeralo tam minulý rok a teraz, tak celý celá tá časť ten Daesh odišiel, ten biznis model odišiel. Samozrejme, nezmizol ako taký, stále je tam riziko terorizmu, stále sú tam tie čierne kolieska, ale ten model Daesh uh, a tá snaha budovať kalifát takto a To je veľký úspech z minulého roku, za to sa zaslúžili libyské pozemské jednotky e, v súčinnosti s náletmi USA. To bol ten jeden z výdobytkov USA. Potom relatívna stabilita alebo pokoj, ak to môžeme nazvať. A tým pádom došlo k nárastu produkcie ropy v krajine. Pred cirka pol rokom či 9 mesiacmi to bolo 200 tisíc, teraz je to 900 tisíc barelov ropy denne, takže sa to a takmer zo A to je znovu ďalší prísun financí do centrálnej banky. Spomenul som teda tie úspechy, ale musíme spomenúť aj veľké problémy, ktoré tu stále máme. Zablokovaný politický proces. Prezidentská rada síce funguje, ale je tam problém so schválením parlamentom. Politická dohoda, z ktorú dohod, dohodol môj predchodca Bernardino Toremon, keď som ja prišiel koncom roka 2016, tak to nebolo úplne dotiahnuté. Vtedy to už Libici podpísali. Koncom roka 2016 to už som bol dva mesiace vo funkcii a v krajine. máme parlament v Tobruku, potom je štátna rada v Tripolise a tieto tri inštitúcie, ktoré tam sú, tak nefungujú uspokojivo. Prezidentská rada nerozšírila svoju autoritu za svoje hranice a vláda národného uzmierenia tam síce je, ale nie je to národná vláda. Vidíte to na tej mape. Na východe je to tá fialová oblasť, kde dominuje štár a potom je veľmi komplikovaná situácia Benal balickej jednotky, zelená zóna, ziftarské jednotky, hlavne Tripolis. Je to naozaj veľmi zložitá situácia a nie je tam žiadny ústredný orgán v krajine. Spomenul som na začiatku úspechy, ale to je tiež jasné dedičstvo. To, čo postupí môjmu nástupcovi a to treba ešte zapracovať do toho procesu utvárania národa. V Líbii je potrebné byť trpezlivý, pretože nikdy nebola svojbytným štátom boj proti kolonializmu bol boj rôznych kmeňov proti Talianom. Potom tam boli rôzne obdobia monarchie a potom 42 rokov Kadáfiho. A vznikla taká situácia, keď Kadáfi nepripustil existenciu silných inštitúcií ani silnú armádu a vedel veľmi dobre prečo. Sám vedel, odkiaľ pochádza Nevznikli tam ani silné inštitúcie, ani silný štát. On síce vytvoril akúsi ilúziu štátu a on chcel, aby sme si všetci mysleli, že to štát je a že on je taký trochu excentrický človek, ktorý tam vládne alebo vládol peniazmi a mm, nátlakom, ale nikdy tam nebola ani silná vláda, ani parlament, ani armáda. A to neznikne z, no- z večera na ráno a preto apelujem na poslancov a na kolegov a aj na seba. A ja niekedy bývam trpezlivý, netrpezlivý, ale v súvislosti s touto krajinou jednoducho treba byť trpezlivý. A čo s tou krajinou, čo s touto situáciou, keď tu neexistuje parlament? Máme tu síce predsedu parlamentu, ktorý aj posvetený EÚ. Potom je tu prezidentská rada, ktorá vládne, ale nerozširuje tú svoju pôsobnosť a potom tam, kde je politické vákuum, tak tam vstupujú do hry rôzne vojenské jednotky, vidno to na tej mape. Z apríla tohto roku mapa včasného varovania, vidíte, tie žlté, tá žltá oblasť bola oveľa väčšia, to je vývoj za posledné dva mesiace. A vždy sme varovali pred tým, že na juhu budú problémy. A vidíte túto strategické miesto, kde logistické cesty zo severu na juh od Mizuráty na juh budú a aj boli prerušené za posledných 6 mesiacov. A maršal Aftar nepostupuje na západ, Zrejme nemá tie vojenské kapacity a sily, ale okupuje strategické letisko na juhu a tú strategickú kryžovatku, ktorú tu vidíte, a tým vlastne prerušuje tie dodávky sever-juh. A čo môžeme s takouto situáciou robiť my? Videli sme, že dohodu nie je možné implementovať v takomto stave, Síce sa dosiahli nejaké veci, niečo sa objavilo na stole, ale každý kompromisný dokument, videli sme to aj v Bosne a Hercegovine pri Daytone, nebol to veľký dokument, bol to veľký, zložitý, veľmi ťažko implementovaný a vlastne je tam závislosť politickej vôle, takže naozaj implementovať sa dá, keď tá politická vôľa existuje, ale keď to ľudia nechcú implementovať, tak sa to jednoducho nedá. Konflikt sa netýka ani tak veľmi náboženstva, ale hlavne ropy, moci a peňazí. Je to spoločnosť, ktorá je veľmi roztrieštená a ktorá, ako som už povedal, nikdy nebola konsolidovaným štátom. A tie e, miliardy a miliardy dolárov, môže to byť nejakých 60 miliard, ktoré ako aktíva majú a 70 miliard dolárov, libyjských investičných organizácií. To zvyšuje záujem všetkých, aby sa nejakým spôsobom podielali na vývoze ropy a to je naozaj veľmi zložité. Keď tu nie sú skutočné páky na zjednotenie národa, Zdieľanie moci znamená aj zdieľanie bohatstva a každý si samozrejme z toho kolača chce otrhnúť čo najviac hľadiska sociológie 70 zásob ropy je na východe, to je tá fialová oblasť, a 30 na západe. Ale 30 populácie, kde je 70 zásob e, ropy a naopak. Takže čomu všetkému tu ako medzinárodné spoločenstvo čelíme. Ja som to už kriticky spomenula, ja som si toho ekonomického aspektu všimol až veľmi neskoro. Snažil som sa venovať všetkým politickým aspektom, aplikovať dohodu bezpečnostné otázky, spoločná národná armáda, ale že tu je naozaj ekonomický záujem. Všetci to isto vedeli, ale ja som si to poriadne všimol až minulý rok, a to by som chcela aj odporučiť svojmu nástupcovi, aby sa zameral na tieto základné príčiny a čo odporúčam medzinárodnému spoločenstvu, samozrejme boj proti terorizmu. To funguje relatívne dobre a potom druhá téma migrácia a jej kontrola nebude fungovať, ak medzinárodné spoločenstvo a dovolte mi, že tu hovorím tak otvorene, keď končím na poste. Ak teda medzinárodné spoločenstvo nepôjde na drámec politiky udržiavania status quo alebo súčasnej situácie. My sa snažíme strategicky situáciu vylepšiť, ale kontrolujeme to len zvonka a kde je ESVČ a kde je ambasáda ESVČ v, Tripolisu, v Tripolise? Taliani majú jednu z malých ambasád v tejto oblasti. V roku 2014 sa ambasády evakuovali, ale my sa tam s tými veľvyslanectvami jednoducho vrátiť, hoci tá situácia je naozaj ťažká. To je jeden z tých aspektov. Treba ísť nad rámec toho udržiavania, nezamariavať sa len na príznaky migráciu, ale aj na integráciu a zapájať sa naozaj do toho, aby tam boli silné inštitúcie, silná policia, silná armáda. silná parlamentná kontrola len vtedy tu bude aj možnosť kontroly migračného problému. Nechcem e, ministrov vnútra Nemecka či Talianska kritizovať, toho Nemeckého poznám trošku lepšie, ale aj tie myšlienky ministerstiev vnútra zablokovať migráciu v štáte, ktorý je de facto najslabší. V tejto fáze to jednoducho nejde, pretože sú tam problémy humanitárne, ľudskoprávne. Ja som navštívila aj tie detenčné centra z hľadiska ľudských práv. To je niečo, čo nemôžeme tolerovať a situácia sa žiaľ ešte zhoršuje. A ďalší strategický slajd počet populácie Libicov v Afrike v roku 2015. Líbia je veľká bohatá krajina. a relatívne málo obyvateľov, ten vývoj z 6 miliónov na 10 miliónov, tento vývoj je v budúcich dekádach, ale keď sa pozriete napríklad na Egypt, kde sa predpokladá v roku 2050 152 miliónov, alebo Sudán 80 miliónov miesto 41 miliónov, teda dojde k zdvojnásobneniu populácie. Niger z 20 až na 72 miliónov. A keď sa pozriete na Libiu, ktorá zatiaľ teda nie je štátom, tak vidíte, že represívnymi opatreniami a kontrolou hraníc z EÚ to jednoducho strategicky v budúcich desiatich rokoch a desaťročiach fungovať nebude. Ak tí chudobní ostanú tam, kde sú, a ak nie sú hrozbou pre Európu, tak zostanú tam, kde sú a pôjdu do susedných krajín poťažne, ale tá Stredná trieda, ktorá si tých 2-4 eh, tisíc dolárov môže dovoliť na migráciu do Európy, tak títo ľudia, toto percento sa v budúcich 20 až 40 rokoch percentuálne zvyšia. Preto medzinárodné spoločenstvo musí toto riešiť strategicky nie len problematiku Libie, ale aj okolia okolo Stredomoria aj na juhu. Preto treba nazerať na Líbiu v kontexte celého regiónu a z dlhodobého hľadiska. Keď sa na tú mapu pozriete, naozaj riešenie vzniku štátu Líbie. A teraz e, ešte na záver sme hovorili o domácich problémoch, o fragmentácii libejskej spoločnosti, ale ono je to o niečo zložitejšie. A sú to také výzvy pri riešení regionálnych problémov, ktoré pred nami stoja. Máme tu silných e, susedov Alžírsko, Egypt, oni majú v Libii svoje záujmy, potom sú tam také štáty ako Katar, Abu Dhabi, aj tie majú svoje záujmy v Líbii. americko-ruská vrstva, aj ty tam sú zastúpení, alebo prítomní, teda je tam niekoľko vrstiev, potom je tu roztrieštená národná úroveň a ak im po, ak povieme, no tak nechajte ich len tak, tak oni si to vyriešia, tak ja by som nesúhlasil s tým, oni sami si s tým neporadia. Ale zasahovanie zvonka zo strany tých regionálnych štátnych aktérov a presadzovanie vlastných záujmov, aj to je niečo, čo treba sledovať a kontrolovať. Áno, treba zapojiť medzinárodné spoločenstvo, ale nie k tomu, že tí, ktorí sa zaujímajú o Západ, to budú riadiť jedným smerom a tých, ktorých zaujíma východ, tak iným smerom. Takže misia OSN zo spolupráci s vami a s ďalšími aktérmi by, sme, eh, by ste sa mali nejakým spôsobom dohodnúť alebo mali by dobre fungovať tak, aby sa tento národ dobre vyvíjal a teda vychádzajúc z toho, že rôzni ľudia, rôzni aktéry tam ťahajú z rôznych koncov, máme tam Egypt, dlhé hranice a samozrejme egyptiania majú záujem, aby sa táto krajina zjednotila, ale mali by všetci hrať podľa rovnakých nôd, aby tam neboli rôzne rozličné dohody a rôzne dokumenty, aby to bolo v zmysle tej libyskej politickej dohody. A to, čo si veľmi cením, je, že sa pravidelne stretávame s pani Mogherini aj s predstaviteľmi Arabskej ligy, predstaviteľmi afrických organizácií. V stretnutia boli v Egypte aj v Káhire. Ide o konsolidáciu zo strany týchto organizácií, ktoré majú vplyv na svoje členské organizácie Liga arabských štátov. Niekedy je to s nimi ťažké, aj v Európe je to niekedy ťažké. Definovať strategické ciele, kam ide Líbia a celý región. Ďakujem pekne. Um, due to our a bit over time. Ďakujem pekne. No, keďže hlasovanie sa nám trochu pretiahlo, tak každý dostane len dve minúty a začína ako prvá skupina EPP. Pani Marinesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu prítomnosť a prezentáciu, za to, že ste sa s nami podelili o svoje dlhé skúsenosti a zážitky z Líbie. Vieme, že Líbia je dôležitým, dôležitým bojiskom proti ISISu a terorizmu všeobecnosti, všeobecnosti, ale je to tiež dôležitou scénou pre globálnu geopolitiku a je to súčasť snah Ruska krajiny v regiónu žatia vzdialenosti od USA, OSN. Vy ste povedali, že Európska únia by sa mala viac angažovať v procese a mala by sa viac snažiť nájsť a hľadať riešenia v spolupráci s našimi partnermi. Myslíte, že by to bolo možné, alebo že by bolo možné začať s tým, že zastavíme finančnú podporu z rôznych strán, z krajín Perského zálivu, z Ruska, USA, tým rôznym frakciám, ktoré v Líbii bojujú, pretože to je problém ak nezastavíme financovanie rôznych skupín, tak boje budú pokračovať. Takže myslíte, že je reálne, aby EÚ spoločne s OSN e, to robili v spoločných snahách a ako by sme to mohli urobiť. Toto je samozrejme taký ideál. Mňa by zaujímalo, či je to aj možné. A rovnako by som sa chcela, chcela spýtať, ako vnímate súčasnú krízu v Golskom zálive, v Perskom zálive medzi Katarom a ďalšími krajinami, aký to má dopad na líbyský konflikt. Mala to doteraz nejaké dopady a my očakávame niečo v tomto ohľade. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Gome ešte raz za skupinu SAD. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán za vaše veľmi zaujímavé vysvetlenia. Dobre, takže čo odporúčate pre vrátiť sa naspäť do Tripolisu? Delegácia EÚ musí sa tam vrátiť, musí mať náležitú ochranu, ale je to možné. Sú tam veľvyslanectvá, ktoré nikdy neodišli, konkrétne Taliani. Takže áno, toto je priorita. A po druhé, zastaviť ten nonsens ministrov vnútra, ktorí si myslia, že dokážu obmedziť migráciu tým, že budú sa venovať námornej bezpečnosti. To také nič neexistuje, ako neexistuje národná armáda na to, aby strážila celú krajinu. Je námorná bezpečnosť a keď nebudú bezpečné aj pozemné hranice a oni nebudú bezpečné, ak nebude existovať národná armáda. Nie je to žiadna veda, No, tým, že sme nevytvorili národnú armádu, tak sme hrali do karáta teroristom. No a ja sa pýtam ďalej, či členské štáty plánujú, že to vyžaduje skutočné snahy. Nie len Rusi, Američania, ale aj my musíme pomôcť pri budovaní národnej armády a vlády a správy v Líbii, pretože doteraz sa členské štáty bojujú len medzi sebou, ale mm, vy a ostatní sa snažíte dať im nejaké smerovanie, ale sa bohužiaľ nedeje. No a okrem toho mm, hráme len ohrozujeme alebo dávame našim občanom nesprávnu víziu, že môžeme zastaviť migráciu platením detenčných táborov v Líbii, ktoré sú proti ľudským právam, ako ste povedali, na, no na politickej úrovni je tu Haftar a ľudia, ktorí tvrdia, že je voľnovým zločincom, sú ochotní s ním spolupracovať, pretože nevidia inú možnosť Líbičania. Čo si o to myslíte? Hlavne kvôli jeho ruským konexiám a tiež prepojeniu na to sumické rozdelenie, ktorom sa hovorilo. ako to sledujeme v Perskom zálive. Pán Nárta zo skupinu ALDE. Mám skúsenosti z Líbie, poznám túto krajinu od 75. roku a hlavný poradca ALDE je jeden španielský občan, ktorý e, chytil kalifu Haftera a ja tú situáciu dosť dobre poznám. A čo sa stalo v Nesacherate, všetci sme vedeli, že to bola katastrofa, pretože e, tam sú ľudia fyzicky a nie metafyzicky. Ara, Araša a jeho prezidentovi, e, nikto si ho nevšíma v Líbii a v Líbii majú vplyv iní ľudia, nie tí, ktorí sa nám páčia, majú tam vplyv ozbrojené jednotky, berberské jednotky v Naberal Fusa, Tubovia, ktorí sú rozdelení v rôznych oblastiach. Teda sú tam rôzne kmene a potom maršál Hafter, ktorý kontroluje východ. A keď sme nechceli uznať jeho legitímnosť, hoci explicitne bola uznaná, tak sme vytvorili monštrum a to je Fasil al sarach Títo dvaja sa teraz sa snažujú spolu dohodnúť, ale my by sme mali e, sa rozprávať s hlavnými aktérmi, nie s tými, ktorí sa nám páčia, a nepostupovať tak, ako v Jemene, kde je tiež bábkový prezident. Legalita medzinárodného spoločenstva, no dobre, ak skutočnosť ide proti legalite, tak horšie pre realitu. Začnite uvažovať a myslieť. Všetci emigranti odchádzajú z legálnej časti Líbie a ani jeden nejde zo, zóny, e, zo zóny, ktorú kontroluje chalif. E, urobte, e, snažte sa urobiť 100 metrov sám bez ochrany v Tripolise. Takáto je bohužiaľ situácia. Za skupinu zelených pani Lochpíler, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pán Kobler, že ste zase tu. A Ďakujem za vašu prácu, ktorá pomaly končí. Mám pár otázok a pripomienka dnes je Svetový deň utečencov a vy ste už poukázali na to, že ilúzia odomnievať sa, že e, keď sa uzatvorí hranica s Líbiou, tak, by sme, tak sa vyrieši problém e, pre utečencov a tých, ktorí prichádzajú kvôli práci. Bohužiaľ je to tak, že v rámci EÚ e, sú úvahy, podobne ako je to v prípade s paktom paktu s Tureckom uzavrieť podobnú dohodu aj s Líbiou, aj keď to nie je možné, pretože tam sú iné okolnosti ako v Turecku. EU teraz buduje líbyskú pobrežnú stráž, ktorá zachytáva utečencov alebo zachraňuje utečencov vo vodách. No a títo bohužiaľ sa len vracajú do rúk obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov. Takže ako to vnímate, tú pobrežnú stráž, má nejakú štruktúru, tak aby pracovala. No a druhá vec, prepustenie dem Saita al-Gaddafiho z skupiny v Misráte, Dovedla sa informácia, neviem, či to je pravda, že hľadá pre seba úlohu aj v rámci politického spektra. Ako to vnímate, bude na strane Haftu. No a ďalšia vec, až do týždenia v týchto centrách, kde e, sú zadržiavaní utečenci, sú centra, kde tie podmienky sú katastrofálne, to je známe. E ja teraz som uzavrela jednu dohodu, že bude poskytovať týmto utečencom viac humanitárnej pomoci, ale zatiaľ sa nezačala implementovať. Vidíte zlepšenie humanitárnej situácie utečencov, v týchto záchytných detenčných táboroch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A pán Urban Krespo z GUE NGL. Ďakujem veľmi pekne. Ja, podobne ako kolega od Zelených, mám otázku. A dnes je Medzinárodný deň učečencov. Čo sa týka tých záchytných táborov, vy ste ich opísali slovom rôzne aj katastrofálne, ale nemáme žiadne informácie takmer o tom, čo sa tam deje. Okrem toho, že sa tam porušujú ľudské práva, mňa by zaujímalo dozvedieť sa o tom niečo viac a hlavne dozvedieť sa niečo o tom, kto financuje tieto tábory, kde sa nedodržiavajú ľudské práva. No a v tomto zmysle dvoje peniaze Európskej únie na líbyskú pobrežnú stráža a aj talianské peniaze po výške zhruba 400 miliónov eur. No a pobrežná stráža strieľala aj na MVOčky a ich lode. Vieme, čo robia. Ehm, ľudia sa vracajú a alebo násilne sú vracaní do zadržiavacích táborov, kde sa nedržiavajú práva, ani základné ľudské práva. Vy ste hovorili, že nie sú tam žiadne štruktúry, nie sú tam, nie, neexistuje by žiadna právna štruktúra, neexistuje tam štát, takže ako môžeme my vnímať Líbiu ako nárazovú zónu, to by bola politika externalizácie vonkajších hraníc a nie politika ochrany ľudských práv pretože tie sa nedodržiavajú. Ehm, teda mňa by zaujímalo niečo viac o týchto záchytných táboroch, po druhé o návrate a vracení ľudí do záchytných táborov a potom o financovaní z EÚ, ak máte nejaké informácie o tých záchytných táboroch a pobrežnej stráži. Ďakujem pekne. A posledný rečník sa EFTD. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nadväžne na to, čo sa pýtala pani Marinesku a súčasného trenia a situácie medzi krajinami v Perskom zálive, aký to má dopad na Líbiu a rovnako by ma zaujímal váša, váš názor na vplyv moslimského bratstva na Líbiu na vzťahy s krajinami Perského zálivu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, to bolo veľmi efektívne. No a slovo dosť teraz zostane náš host opäť. A by ste mohli zodpovedať na otázky v priebehu zhruba 10 minút, veľmi by sme si cenili. Áno, nás snažím sa, dovolím, dovolte mi začať s migráciou, pretože o tom hovorili viacerí z vás. Otázka je, čo môže urobiť Európska únia a ako hodnotíme školenia pobrežnej stráže. No, ja samozrejme chápem európske krajiny, že chcú nejakým spôsobom obmedziť príliv utečencov. Existujú represívne metódy, školenie pobrežnej stráže, outsourcing eh, na Líbie a rovnako aj my, OSN, sa zúčastňujeme na školeniach o práci Sofia a rovnako rôznych ja, pracov. No a my sme sa požiadali, požiadali výbor sa sankcie OSN, či je to v poriadku, pretože existuje embargo na zbranie, ktoré sa týka zbraní, ale aj nesmrteľných opatrení ako napríklad školenia, školení. Takže sa spýtali, či to je pravda správa panel expertov sa teraz objavila a povedala, že je v poriadku školiť, pretože sú presvedčení, že časti, časti pobrežnej stráže spadajú eh, pod eh, autoritu Rady prezidentov. Ja som sám bol pred dvomi mesiacmi na jednej z lodí programu Sofia, aby som sa pozrel na tie školenia. Áno, časti pobrežnej stráže spadajú pod, eh, pod, do právomoci eh, pod rozhodovanie rady prezidentov, ale to neznamená, že všetko beží plynulo. Po školení my sa stále zúčastňujeme ako SN, samozrejme s výnimkou tých, eh, ktorí známi porušovanie ľudských práv. Ak vidíme, že sú súčasťou Sofie, tak sa nezúčastňujeme, neparticipujeme pretože myslím, že to je proti eh, nie len všeobecne princípu dodržiavania ľudských práv, ale tiež pre proti uzneseniu a rezolúcii Rady bezpečnosti. No a otázka teraz nie, pretože vy ste vložili otázku, čo sa dá urobiť konkrétne, aby sme boli aktívnejší. A otázka pre Európanov je vždy, prečo vykonáte školenia mimo 12-mílovej zóny, prečo neexistuje systém monitoringu prečo nemonitorujete, ak Taliansko rovo moderné lode, prečo školiteľe nie sú na tých lodiach a nemonitorujú to. Ja som videl veľa videí, kde pobrežná stráž, aj tá dobrá v úvodzovkách, v na YouTube vidíte všetko Sea-Watch, Coast Guard, ktorí ľudí skopávajú zlodí a nechajú ich eh, topiť sa. To tiež eh, ľudia, ktorých vyškodila EÚ. Čo ich sprevádzate? Prečo neexistuje nejaká žiadnosť? Ja viem, že existujú citlivé otázky, hm, tá 12-milová zóna, potrebujete svalanie rady prezidentov a ja dostávam vždy odpovede, oni to musia schváliť. Áno, požiadajte ich, alebo spýtajte sa na rada prezidentov schválila 600 leteckých amerických útokov. A tá ešte raz zmizla. A prečo nemôže Európska únia požiadať radu prezidentov o povolenie, aby naši vzorcovia sprevádzali pobrežnú stráž časa ich hliadok. Existujú členské štáty, ktoré majú nemocnice, dokonca aj a na pevnine, aj európske členské štáty, ja, my na našu ochranu máme vlastné jednotky, je to možné ako povoleniu rady prezidentov alebo predsedníctva. No a na týmito krokmi sa musíme minimálne zamýšľať, aby sme a, by práva neporušovali tých, ktorých my vyškolíme. Víme, že svet sa nezlepší zo dňa na deň. Pobrežná stráž, samozrejme, oni prichádzajú z skupín povstalcov a máme systém, aby uznali autoritu rady predsedníctva. No a my dotvárame partnerstva na pevnine s ministerstvom obrany na to, aby sme im pomohli mm, s kontrolou, ale v krajine, kde nemáme monitorovací systém, tak toto jednoducho nefunguje. Ja som bol rád, keby Európania boli tiež aktívnejší a žiadali o monitoring pobrežnej stráže. Si musíme pýtať, kam idú tie peniaze. Aj tu peniaze idú na zlepšenie humanitárnej situácie to je len 17 alebo 20. My ich nazývame detenčné centrá. My nechceme nejak situáciu. My to nazývame detenčné zadržiavacie centrá, kde ľudia trávia týždne, mesiace, niektorí dokonca roky, kedy, keď sa spýtame, ako dlho ste už v tejto tmavej miestnosti, a je to aj rok, toto sú skutočne tmavé miestnosti mimo legálnosti, aj tu na humanitárne činy musíme riešiť tento problém a ja si cením pomoc EÚ na financovanie e, medzinárodnej kancelárie aj UNHCR na zlepšenie situácie, ale ja vám poviem veľmi dobre, že Európska únia financuje hygienické zariadenia, lieky, ľudia tam umierajú, vynášame odtiaľ skutočne mŕtvoly, mŕtve tela, pretože sú podvyživení, dostávajú svojich 500-800 kalórií denne a to je všetko. A veľmi dobre dať im lieky, ale kto monitoruje, že strašne necháva lieky, humanitárnu pomoc pre seba. No nikto. Aj tu ministri ministerstva vnútra odporúčajú systém tábory v Líbii. Dobre, ale nežiadam Tunis, Tunisko ostatní, ktorí to zamietli, ale e, mali by tu byť zastupcovia medzinárodného personálu, akokoľvek, ako je to aj pri ďalších utečeneckých situáciách, v Jordánsku napríklad, kde je 24-hodinový e, dozor medzinárodného personálu. Ťažko je ťažká implementácia, ale tá myšlienka musí byť vlastne uh, pretláčaná. Ak sa takto ne, nedieje, tak je ťažké uh, pre tie požiadavky. Musíme mať uh, na starosti, ak sa pýtate tých utečencov, čím e, e, účinnejšie hliadky tým viac e, ľudia skáču e, z brehu. E, Tripoli, tam sú, Tripoli, tam sú prístupné oblasti, ale nie v tých iných, kde sú to vyslovene ako farmy, kde sú dve, tri tisícky ľudí. <clears throat> Niektorí z tých zadržaných majú pridelené zbrania a starajú sa o ostatných. Ako náhle tu nebude medzinárodný dozor, aby tento systém fungoval, tak neodporúčujem, aby sa pokračovalo s, touto, s týmito myšlienkami. Musí byť efektívnejší ten tréning tých pobrežných hliadok, ale takisto spravovanie tých centier. A tu sa vraciam k otázke prítomnosti EÚ v teréne. Taliani v roku 2014 odišli pred pár mesiacmi sa vrátili. Sú tu subsaharské ambasády, ktoré neodišli, ale <clears throat> Turci a Taliani sa vrátili. To bol veľmi e, veľký e, odvážny krok. Členské krajiny by sa takisto mali ostatné vrátiť. Ďalšie otázky potom v financovanie moslimské bratstvo a tak ďalej. E, je tu e, embargo na zbrania. Ak chcete zlepšiť situáciu, tak sa vždy pýtame, aké sú tu stimuly a aké sú tu páky. Stimuly samozrejme sú peniaze, takže niečo financujete. Je to bohatá krajina. Nie som z tých, kto tvrdia, dajte nám peniaze, pretože táto krajina je bohatá, majú 60 miliard e, dolárov ako aktíva, mohli by si všetko financovať, nepotrebujú prostriedky danových e, poplatníkov. Výnimkou sú humanitárne kroky. Vtedy musia plynúť peniaze, ak dámovšia vláda nie je schopná e, alebo ochotná plniť Takže nahradzať toto, ale nič ďalšie. Nepotrebujú peniaze. V európskej verejnosti sa často hovorí o tých e, známych 100 miliónoch. Prečo libičania to nevedia urobiť sami? E, majú obrovské príjmy z e, ťažby Jedna vec sú e, peniaze, druhá vec je embargo na zbranie a povzbudzovanie vytvárania bezpečnostných štruktúr tým, že sa robia výnimky z toho embarga. Nie, že by nemali zbraní. 26 miliard, e, miliónov zbr- e, kusov zbraní. UNMAS to odhaduje. 26 miliónov kusov zbraní populácie 6 miliónov. Každé dieťa, keď sa narodí, dostane 3-4 zbranie, ale e, pozastavenie embarga štruktúrovaným, dozorovaným postupom v rámci OSN, to by bolo vlastne to pákové, ten pákový efekt. Teraz s tou e, perskou krízou otázka moslimského bratstva to viedlo k tomu, že väčšina problémov vlastne znamená zdieľanie bohatstva. Je totiž náboženský element. Nie je veľmi silný, ale sú to členské krajiny ako Emiráty, Egypt s veľmi silnou agendou moslimského bratstva. My hovoríme s každým istými, ktorí sú v iných krajinách na teroristickom zozname. Hovoríme s moslimským bratstvom. Ich časti boli v politickom dialogu. Teraz tu máme nový zoznam teroristov, ktorí patria, tak povediať, k našej klientele, pretože musíme s nimi hovoriť. Náš zoznam je celkom jasný. Je to zoznam OSN a nie však Eh, OSN či Egyptu, eh, Al-Qaida a podobné typy organizácií, ktoré nie sú džihadistickými milíciami a ako môžeme povzbudzovať milície, aj, sú džihadistické, aby sa eh, demo, demobilizovali, keď ich dáme na zoznam teroristov a nemôžeme s nimi hovoriť. To je mediácia a sem patrí i uh, i moslimské e, bratstvo. Poznajúc e, golskú situáciu marginalizáciou Kataru, to veci nezľahčuje. Ak sa to však deje jasným spôsobom, vraciam sa z Egyptu, z Egypta, kde sú e, moslimskí bratia na teroristickom zozname. Ja som im povedal transparentne, že budem naďalej hovoriť s moslimskými bratmi. Neprotestovali je potrebné mať niekoho, kto hovorí s tými, kto, kde, na ktorých oni nemajú dosah. Ďalej otázka. Bro- brokerov v krajine. To ste sa vypýtali, aby sa nevytvorila ilúzia vláda z národnej dohody, ktorá nebude mať moc. Dôležití sú takí, ktorí majú eh, moc libyská politická do, dohoda mala Haftara marginalizovať, ale e, jeho vojenský vývoj posilnil. Táto fáza nefungovala, preto som e, im dal ponuku. Haftar ma nevidel e, počas roku. Ja ako mediátor tým trpím, ak sú ľudia, Eh, marginalizovaní a nemôžu sa stretnúť s mediátorom. Takisto eh, eh, Rusi mi ponúkali, či potrebujem mediátora, tak mediátor asi nepotrebuje mediátora ďalšieho. Často diskutujeme, ja chcem ma vedieť, čo chce a aké budú jeho ďalšie kroky. Haftar sa politicky otvoril, pomocou ďalších i členských krajín, ktoré podporujú Haftara. Snažíme sa dostať ho e, na politickú stranu. Hovorilo sa o bezpečnejšom isláme. Tu je naša pozícia jasná. Hľadá ho Medzinárodný súdny e, tribunál. Nemôžem potvrdiť, či bol chytený alebo nehovoril som s Fatu pred súdom. Jasne sa usiluje o politickú úlohu a má podporu. Jeho vzťahy sa budú musieť vyjasniť. Má svoje politické ambície. Možno ho tiež e, považovať za ďalší faktor Závisí to od budúceho vývoja. <clears throat> Naše zámery sú teda jasné. Môžeme s ním hovoriť, pozícia je jasná. A Hák um, ho uh, hľadá. Nemôžeme uh, hovoriť o rôznych druhoch zodpovednosti. Je tu určite význam zmierenia odpustiť si hovoriť s, za jedným stolom, ale toto e, diskvalifikuje osoby, ktoré pre, prekročili určité hranice. Hoci tieto výrazy nerad používam, ale sú tu veci, ktoré možno odpustiť, ale potom veci, ktoré by sa nemali by nemali byť pod tým novým zastrešením bude sa zapájať do národných e, procesov e, zmierenia. Uvidíme, e, ako tá línia bude vyzerať. Toto nie je prípustné mimo Medzinárodného súdneho tribunálu a Den Hagu. Verím, že som zodpovedal teraz už na všetky vaše otázky. Ďakujeme, všetko e, prebehlo veľmi dobre. A máme však ešte minútku či dve, ak máte ešte doplňujúce otázky. Pani Lochpiller, nech sa páči. Povedali ste, že sú to vaše posledné e, funkčné dni. Ak som pochopila, nepodarilo sa vymenovať vašeho následníka a ten, ktorý bol menovaný, nedostal podporu USA. Ako to vyzerá v tomto okamžiku? Kedy sa objaví následník? Otázka následníctva. Rád, e, bol by som býval rád, odišiel skôr, úprimne už vo februári. Už dvakrát som to však e, predlžil, Teraz je tu ale následník dohodnutý e, Bezpečnostnou radou a čo skoro e, budete počuť o tom e, aktualizácie. Bolo tu množstvo výhrad, nie len zo strany Američanov, ale aj zo strany Ruš- Rusov iných krajín. Bez, bez ohľadu na kvality danej osoby treba stášať výhrady určite na Bezpečnostnej rade rozhodnúť o kompetentnom následníkovi. Toto sa určite udeje, myslím, že eh, hneď aj dnes. A potom ho už len vymenuje eh, eh, generálny tajomník. Ale koordinuje sa to so všetkými členmi Bezpečnostnej rady. V následných dňoch uvidíte zverejnenie tohto mena. Javier. asi e, najväčšia sila a to sa nám nepáči, ale keď ho neuznala na parlament v Tobruku. E, síce sme o to prosili, ale neuznal ho parlament. Zvonka sa, e, sa to vnímalo ako diktovanie, keď nebol akceptovaný Al-Sharaš, tak boli vlastne izolované brudské e, orgány. Máme dobré stále vzťahy a mne povedali vlastne, že ste vystupovali sextársky, že ste vlastne s dôležitou časťou e, línie Libie e, nekomunikovali. Nesmieme tu pracovať s nejakými fantáziami či s duchmi. Áno, nech sa páči. Moja otázka je, náš výbor líbe sa zaoberá migráciou. Musíme urobiť, e, musíme aby, dosiahnuť, aby si vás vypočuli kolegovia e, z Líbe, pretože je tu zlá politika zo strany našich politikov, krátkozraká a kontraproduktívna. Potrebujeme vaše kroky aby ste diskutovali i vo výbore eh, LIBE. Postaram sa o to, aby sme vás čoskoro pozvali. Nech sa páči. Ďakujem. Otázka, ktorú ste natniesli, izolácia východu, to sa týka všeobecného problému fragmentácie. Na úvod to bola izolácia západu prípadu. Nemohol som po podpise eh, pri, e, pristať v, na východe v Tripolise. Nemohol som pristať medzi obdobím decembra a podpisom a teda aprílom, kedy prišlo predsedníctvo. Pred... Eh, bol som v Tripolise, ale už som bol rozhodnuté, že nemôžem pristať. Mediátor svojím spôsobom s tým musí žiť západný Tripolis hovoril, že som zaujatý. Len e, rada vlastne predsedníctvo mi to umožnilo. Potom sa hovorilo zo strany východu, že sú marginalizovaní. Ľudia tomu veria, ako vidíte. Kde však bola tá marginalizácia? Čo ja môžem iné urobiť, aby som každý týždeň žiadal uh, E, aktérov Haftara Akila, aby prišli. To nie je boj, predmetom bojkotu, nerozprávať sa. Haftarovi som dokonca písal každé dva týždne, že s ním chcem hovoriť. Povedal mi, že môže hovoriť o vojenských, ale nepolitických otázkach. Ja som avizoval, že čokoľvek vyhovuje. Pravidelne som ho vítal. Problém bol s e, členmi v AHR. My celý milý rok, 70% energii som sa snažil osloviť oponentov, nie podporcov e, politickej dohody v Líbii. Chcel som stále ísť do Tobruku niekedy ma, do, mi dovolili prísť a potom e, robili demonstrácie, že nemôžem opustiť e, letisko. Ale tá ponuka východu, pýtam sa, čo sme mohli ešte viac urobiť v poslednom roku, než pýtať sa, len nás urážali a všetci títo ľudia e, dávali e, propagandu na internet, musíte byť veľmi otrlí, aby ste nereagovali na e, e, nacistickú propagandu, slova o tom, že podporujem genocídu a tak ďalej. Robil som to relatívne trpezlivo. Často som e, neukazoval, čo môže pri, prijať OSN a ja. Nakoniec sa to vyplatilo že sme znovu otvorili naše kontakty s Východom. Nie je to však, súhlasím, ideálne. Nie je to ideálne podávať ponuky, hľadať e, brokerov na východe, rovnako ako mocenské zložky e, na západe. E, zanechám svojemu následníkovi naozaj rozpracovanú stavbu a ja vám chcem poďakovať vám všetkým poslancom. Parlament v Tobruku je parlament, ktorý neexistuje. Pozvite si poslancov nie e, na báze vlád, pozvajte, pozývajte ich na parlamentnej báze v duchu rešpektu. Nie súhlasí všetko, čo povedia, ale medzi poslancami máte rovnaké zmyslenie ako politické osobnosti. Nedávajte im e, otcovské rady, snažte sa zistiť, čo chcú a ponúknite im v tom ohľade pomoc. Od začiatku som chcel to, toto dosahovať, nevnúcovať. Niekedy je to ťažké, súhlasím. E, Leon po, po roku e, vyjednávaní spovedal, že musí to byť urobené takto, týmto spôsobom a zajtra uvidíme, ako ďalej ja som vždy tlaku odolával. Preto tu nie je toľko viditeľného úspechu. Vždy som odolával tlaku nominovať osoby na pozície, pretože ja viem, to, čo robil Bernardino e, Leon, bolo e, nevyhnutné. Potom sa muselo ísť týmto smerom. E, chcem vám len stručne dať príklad, ako tvoríte e, zjednotenú armádu tam, kde nikdy armáda nebola. My sme im dali návod, návod dôležité pozície, táto či oná pozícia a tak ďalej. A chcete, zmente to. A potom si rozdelte kompetencie, čo robí vrchný veliteľ čo robí na to, aké má kompetencie ten, ktorý. A my sme im dali také série možností alebo zoznamy, ako to napríklad vyzeralo v, Japán, v japonskej armáde po druhej svetovej vojne, aby tam došlo k nejakej rovnováhe síl alebo budovanie nemeckej armády. A teda buď si to vezmite, alebo nechajte tak, ale potom príde otázka, kto sú vlastne títo ľudia? Ale to som odmietal k tomu niečo povedať. Čo si vy, pán Kobler, alebo OSN, myslíte, kto by mal by mal byť na tej či ktorej pozícii? Dajte mi návrh človeka. Nie. Tuto je ten návrh a buď ho vezmete, alebo ho necháte tak, ale nemali by ste na nich tlačiť, mali by ste to nechať na nich, aby robili nevyhnutné rozhodnutia. Niekedy je to zložitá rovnováha. Samozrejme, niekedy som urobil aj chyby, no a potom vás kvôli tomu nepustia na letisko, ale vďaka chybám sa učíme, aj mediátor sa učí Napríklad už tam nie sú medzinárodné jednotky, tá doba skončila. Keď som tam prišiel koncom roka 2016, tak, tak tam bola veľká diskusia o libinskej asistenčnej misii Liam. A tam bolo niekoľko tisíc vojakov, ktorí napomáhali transformácii. Nie, že by som bol presvedčený, že to je tá najsprávnejšia cesta, ale bola tam diskusia o tom, že by tam bolo 5000 vojakov a organizovala to talianská vláda a 32 členských štátov, ktorí by prispievali k Liamu. Ale potom diskusia o tejto téme zmizla. A rozhodla sa, že sa to obmedzi na boj proti terorizmu a migrácii. Ďakujeme vám za vaše odpovede a želáme vám veľa úspechov v ďalšej práci. Minútovú pauzičku urobíme a budeme pokračovať. V ďalšom bode bude predseda Anna Gomeš. So, colleagues, we have now uh, a session with uh, the delegation. Dobre, teraz by sme išli na výmenu názorov o malom preskúmaní stratégie EÚ pre Strednú Áziu s osobitným zástupcom Európskej únie pre Strednú Áziu e, pardon, Kazachstan, Kyrgyzsko, Uzbekistan, Tadžikistan a tak ďalej, Mongolsko zasadáme spolu s delegáciou e, pre tieto štáty a budeme sa zaoberať strednodobou prieskumom stratégie EÚ pre Strednú Áziu. Je tu pán Luc Devinie, ktorý je zástupca výkonov riaditeľa pre Strednú Áziu ESVČ. Vitajte medzi nami. Je tu aj pán Peter Burian, ktorý je zástupca EÚ pre ESVČ. Je tu aj pán Grikolius, to je predseda delegácie pre Strednú Áziu v EP. Vypočujeme si vás, aby ste nám povedali, ako vyzerá situácia E, v súvislosti so stratégiou pre Strednú Áziu táto prechádzala zásadnou revíziou v roku 2015. EP prijal v apríli e, správu týkajúcu sa podpory a prosperity mierového vývoja. Kolega Masarič bol spravodajcom a EP zároveň ľutuje, že došlo k určitému kroku vzad Eh, v ľudských a základných právach a slobôd. A je potrebné, aby sme konali inteligentnejšie, aby sme mali realistické ciele, ktoré budú transparentné a otvorené zároveň. Je potrebné brať do úvahy vnútorné aj vonkajšie problémy týchto regiónov a AFET spolupracovala v rôznych postupoch súhlasu s krajinami. ktorých sa týkali medzinárodné dohody. Ide o dohodu spolupráce s Turkmenistanom, Kazachstanom a prijali sme dohodu o partnerstve a spolupráci v textilnom obchode s Uzbekistanom. Chystajú sa rokovania o novej posilnenej dohode s Kyrgyzstanom. Pán Burian, tretíkrát ste hosťom na našom výbore. Váš mandát začal v apríli 2015, potom sa rozšíril radov do 30. Eh, júna 2018. Najprv si vypočujeme vás a potom pána Devini. Ďakujem, dobrý deň, vážení prítomní, Ďakujem za túto možnosť podeliť sa s vami o situáciu v týchto krajinách. Ako určite dobre viete, je toto vzdialený región, alebo považuje sa za vzdialený región EÚ, alebo v súčasnosti sú takmer okamžitým susedom ani nie tak z hľadiska geografického, ako z politického a strategického vzhľadom na ostatných susedov, partnerov. Je to také prepojenie kultúr, tradícií. Zahraničná politika EÚ sa zakladá na princípoch a stratégiách Strednej Ázie. A teda Stredná Ázia sa stáva významným partnerom v zahraničnej politike EÚ, a to z viacerých dôvodov. A narastajú aj výzvy v tejto oblasti, či už v oblasti bezpečnosti, ale aj v hospodárstve. A bezpečnostné výzvy môžu mať priame dopady pre Európu aj pre e, medzinárodné spoločenstvo, či už, či už otázka teda sovietský vplyv a tak ďalej. Keď vychádzame z poklesu cien e, ropy a palív, čo vplýva na situáciu. Samozrejme, že EÚ by mohla viacej pôsobiť v tejto oblasti a získať viacej každej z týchto krajín. Včera rada prijala závery týkajúce sa stratégie pre Strednú Áziu a tam sa išlo princípom diferenciácie. To aj odráža vôľu niektorých našich partnerov v tejto zóne konať rozdielne. A keďže sú to partnery, ktorí sú veľmi rozdielni, je veľmi zložité hovoriť o, cel, ako o jednoliatom regióne, lebo sú tam veľké rozdiely vo veľkosti a tak ďalej, bohatstve a podobne. Ale jednoducho musíme pristupovať k tejto oblasti ako celku. Prvá možnosť diferenciácie je dohoda o obchode, o partnerstve e, e, a vy ste hovorili, pani predsedajúca, že sú tu tie možnosti mandátu dohody s Kazachstánom. Rovnako je potrebné na regionálnej úrovni, aj bilaterálnej, na konkrétne pôsobenie sú tam viaceré spoločné otázky, ako je voda, nelegálny obchod, riadenie hraníc, narastajúca radikalizácia alebo problémy s medzinárodným obchodom, ktoré súvisia s niektorými e, strategickými partnermi. EÚ mala vždy e, tieto dve osy prístupu bilaterálny a multilaterálny prístup k regiónu a išlo o to, aby sa rozvíjala, rozvíjali aj prepojenia v oblasti. A keď aj tradične hovoríme o Strednej Ázii, o, o, o Afganistane ako takom, ďalšia spolupráca sa posilnila za posledné roky v aj ďalších oblastiach, ako je vzdelávania, právny štát, životné prostredie, a tam by sme mali pokračovať a zintenzívne naše vzťahy s našimi partnermi. V ekonomickej oblasti Stredná Ázia je veľmi rozdielna, ako som už povedal. A nedávno sme skonštatovali, že sú tam naozaj veľmi zložité podmienky, výkyvy cien energií a ich dopad na ekonomickú situáciu, vplyv Ruska, jeho mandát, jeho vplyv na migračné otázky, migračné toky. A to, čo všetko spôsobovala inflácia, makroekonomická nestabilita, ale môžeme skonštatovať, že môžeme veriť, že sa situácia zlepší a je tam aj veľký potenciál zvýšenia HDP na hlavu. Tieto krajiny majú aj veľký podiel mladej populácie. Ľudské práva, áno, to je oblasť, kde zameriavame našu veľkú pozornosť a venujeme sa jej aj pri bilaterálnych rokovaniach. Situácia s ľudskými právami súvisí s tým, že inštitúcie sú relatívne slabé. Organizovaný zločin a korupcia, korupcia to sú ďalšie výzvy, ktoré je potrebné riešiť pri podpore správy a riadenia. Je tu aj regionálna stratégia pre právny štát a tam budeme musieť urobiť viacej napomáhať diverzifikácii hospodárstva a naša stratégia poskytuje prioritu stabilizovania a bezpečnosti tohto regiónu. Pred niekoľkými dňami v Biškeku sa konal dialog na vysokej úrovni o bezpečnostnej situácii a hovorilo sa práve o tom, že je potrebné spolupracovať práve na týchto aspektoch. Podporujeme správu a ochranu hraníc Strednej Ázie. Našim programom aj programom EU City, to je európska činnosť na boj proti pašovaniu a boj za ochranu hraníc. Nestabilita ale v oblasti vzniká, bezpečnostná situácia sa niekde zhoršuje. V obchode Najväčším eh, našim obchodným partnerom je Kazachstan. Ide o tovar za asi 7 miliard eur. Taký je obrad v obchode. To je viacej než je súhrom všetkých ostatných krajín oblasti. Kazachstan je veľmi bohatá krajina, čo skoro sa stane eh, členom OECD a EÚ je nielen prvým obchodným partnerom, ale aj investorom v Kazachstane a to je dôvod, prečo rokujeme a prečo to smeruje k dohode o posilnenom partnerstve. Veľmi pozorne sledujeme odovzdanie moci v Uzbekistane a vítame reformy, ktoré sa začali, ktoré zrealizoval prezident Brezieva uzbecká vláda a dúfame, že to povedie k silnej regionálnej spolupráci a k posilneniu bilaterálnych vzťahov. Sledujeme túto situáciu a som veľmi rád, že aj Európsky parlament sa tým zaoberá. Tiež naďalej spolupracujeme s ďalšími dvomi krajinami, Tadžikistan, Kyrgyzstan. Oni ale majú veľmi odlišnú situáciu. A tešíme sa, že sa podpíše dohoda aj s Kyrgyzstanom, Turkmenistanom. Uzavreli sme s nimi dohodu, ktorá by mala vylepšiť situáciu v ľudských právach. Musíme sa zaoberať týmto problémom aj nedostatkami v ľudskoprávnej oblasti v Turkmenistane. Toto je naozaj veľmi stručný náčrt toho, čo teraz robíme je potrebné, aby sme naďalej udržali partnerstvo, aby sme boli v kontakte, aby sme viedli dialog. Chceme poďakovať aj Európskemu parlamentu za podporu. Ďakujem, hovorí pani Gomeš. A teraz pán Burian. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolega Devine hovoril o záveroch rady, aby som ešte doplnil z regionálneho pohľadu. Úvodom by som rád zdôraznil to, že naši partnero oceňujú, že EÚ sa hlasí ku svojim vzťahom k tomuto regiónu a minulý rok spolupráca bilaterálne aj multilaterálne nabrala na dynamike. Je to aj výsledkom toho, že naši partnery aktualizovali svoju stratégiu, viacej sa s ňou stotožnili a viacej ju implementujú, sú oveľa viac angažovaní v rôznych podobách bilaterálneho dialogu a podobne, v ministerských schôdzach, v bezpečnostnom dialógu na vysokej úrovni a tak ďalej, ako to už kolega spomenul. Naši kolegovia oceňujú naše programy e, na ochranu a bezpečnosť hraníc aj programy na boj proti pašovaniu drog ale je tu aj celá séria ďalších zásadných programov na posúvanie stability a bezpečnosti v regióne. Partnery sa zaujímajú o väčšiu prítomnosť e, v e, Európy v Strednej Ázii a takto môžeme pozitívne pôsobiť na transformačné a modernizačné procesy v Strednej Ázii. Ja by som chcel ešte povedať, že napriek e, niektorým negatívnym trendom a nedostatku eh, viditeľného pokroku, tak ako povedala pani predsednička, eh, nemôžeme eh, prestať snažiť sa šíriť iné hodnoty alebo komplexný prístup k rozvoju a bezpečnosti. Avšak potrebujeme, tak opätovne ako povedala predsednička, musíme postupovať inteligentnejšie a zameranejšie. Potrebujeme tiež lepšie preukazovať prínosy tohto prístupu na krajiny v regióne v rámci existujúcich platform pre regionálnu spoluprácu a právny štát a vzdelávanie a udržateľný rozvoj prírodných zdrojov. Chceme pokračovať ešte aj vzdelanie najlepších osvetených postupov a veci, čo sme sa poučili z týchto otázok v Európskej únii a v individuálnych krajinách. By som ešte rád povedal, že aj vďaka nášmu, našej angažovanosti v Strednej Ázii. Vzniklo lepšie pochopenie hodnoty regionálnej spolupráce na prekonávanie existujúcich výziev a tvorbu lepšej atmosféry vo vzťahoch medzi individuálnymi krajinami Strednej Ázie. Napríklad ministri zahraničných vecí stredoazijských krajín už sa štyrikrát stretli bez účasti partnera zvonku, čo je niečo nové a čo by malo byť eh, podporované. Ja si tiež myslím, že takáto pozitívna atmosféra vytvára dobré podmienky tiež na posledne na našej spolupráce, spolupráce medzi EÚ a krajinami Strednej Ázie, Avšak musím povedať, že ešte stále existuje veľa víziev, ktorým čelia stredoazijské krajiny, ktoré môžu ohroziť stabilitu regiónu. Hovoril o nich pán Devín, ale ja by som ešte zdôraznil hlavne bezpečnostné hrozby, ktoré súvisia s zhoršovaním bezpečnostnej situácie na hraniciach Af Afganistanu, existencia ISISu v Afganistane niekedy v blízkosti hraní so stredoazijskými krajinami, po druhé ekonomický prepad a po tretie rastúci vplyv klimatických zmien na situáciu a rozvoj jednotlivých krajín. Naši partnery, bohužiaľ, nemajú dostatočné kapacity a niekedy im chýbajú aj finančné zdroje na to, aby riešili tieto problémy, ale ja myslím, že mm, jeden z hlavných problémov, alebo najväčšia výzva je, že niekedy reakcie na tieto výzvy v individuálnych eh, krajinách Strednej Ázie sú nerovnaké, nevyvážené. Ja myslím, že účinné a efektívne opatrenia sú potrebné na to, aby sme krajinám Strednej Ázie pomohli prekonať tieto rizika a hrozby, keďže je možné, že budú mať negatívny dopad na, nielen na regionálnu bezpečnosť, ale môžu mať potenciálne dopady aj na EÚ, tak ako poukázal pán Deviň, vrátanie rastúceho potenciálu pre regulárnu migráciu alebo nábor bojovníkov pre organizované zločiny a extremistické organizácie. Ďalej by som tiež je to ďalšiu výzvu hrozba prebrania moci alebo výmeny moci. Zažili sme to v Uzbekistane nedávno a je dôležité, aby to prebehlo plynulo aj v iných krajinách. Peťa, eh, vysoká predstaviteľka na poslednom zasadnutí s ministrami povedala, že najlepšou reakciou je viac reforiem, nie menej. A ja musím povedať, eh, že Vidíme niektoré znepokojujúce tendencie vo všetkých krajinách Strednej Ázie, napríklad zmenšujúci sa priestor pre občianskú spoločnosť, sloboda prejavu alebo sloboda zhromažďovania. A často sa to odôvodňuje bojom proti terorizmu a extrémizmu. <clears throat> Z tohto hľadiska chceme e, upozniť našich partnerov na komplexný prístup a prepojenie rozvoja, bezpečnosti a dodržiavania ľudských práv. Včera rada vyzvala vysokú predstaviteľku a komisiu, aby, pre, pre, aby do konca roku 2019 predložili novú stratégiu v súlade s globálnou stratégiou EÚ. Ja myslím, že to je veľmi aktuálne rozhodnutie s ohľadom na existujúce a nové výzvy, ale tiež situáciu a prosím si priamo na mieste niekoľko nových momentov, ktoré treba zvažovať aj v novej stratégii Myslím, že agenda 2030 pre udržateľný rozvoj mimo iného vytvára tiež nové príležitosti na posilnenie partnerstiev pre udržateľný rozvoj. Po druhé, treba venovať viac pozornosti eh, hospodárskej diverzifikácii a vytváraniu pracovných miest rozvojom súkromného sektora. Po tretie, globálna stratégia EÚ musí konektivitu medzi Európou a Áziou No a Stredná Ázia hrá kľúčovú úlohu. A tiež si myslím, že EÚ musí nájsť svoj priestor e, v hospodárstve, ktorému čoraz viac dominuje Čína. Musíme lepšie preveriť možnosti pre naše spoločnosti a prispieť e, k lepšiemu, lepšiemu podnikateľskému prostrediu. No a v neposlednom rade závery rady, je to včera, hovoríte, že potreby zlepšiť európsku komunikačnú stratégiu a lepšiu viditeľnosť a lepšia komunikačná stratégia pre región je dôležitá na šírenie našich stratégií a myslím, že všetky tieto elementy to aj v iných stratégiách, rovnako s ďalším, ďalších myšlienkami a podnetok diskusie, ktoré sa začali vo februári. Diskusie budú potrebo, pokračovať v septembri počas estonského predsedníctva EU, ktoré zorganizuje a, workshop o stratégii EÚ. A rovnako rozličné postupy a nových článok ako napríklad estonská digitalizácia. No a tak úloha členských eh, krajín musí byť lepšie definovaná a reflektovaná tiež vo forme spoločných programov a mechanizmov. No a na záver by som chcel ešte oceniť a upozorniť na význam Neustále pozornosti Európskeho parlamentu, ktorý venuje tejto, tomuto regióne. Ja Ďakujem výboru AFETA e a delegácii pre Strednú Áziu za komunikáciu s partnermi v Strednej Ázii. Myslím, že je veľmi dôležité posilňovať túto dimenziu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Burian. Teraz priestor na diskusiu a ako prvá dostala slovo predsednička delegácie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ja využijem túto príležitosť a budem hovoriť svojim rodným jazykom. V Európskom parlamente a v EÚ čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že Stredná Ázia mala byť jednou z priorít EÚ, že spolupráca s týmto regiónom v veľkej miere spolu určuje bezpečnosť EÚ, kde tiež o garanciu zahraničného obchodu EÚ, o prístup k prírodným zdrojom a tak ďalej. Ja som veľmi spokojná s tým, že EÚ čoraz viac pozornosti venuje tomuto regiónu. Bezpečnosť tohto regiónu je bez pochyby dôležitá pre bezpečnosť EÚ. Často počujeme názory, že stredoazijské krajiny možno trochu preháňajú. Ide o rôzne opatrenia, rôzne činnosti na zaistenie bezpečnosti v krajinách, ale ja s tým úplne nesúhlasím. Vidíme, čo sa deje v EÚ. Možno sme my príliš mekí, na zaistenie bezpečnosti našich vlastných občanov. Keď sa hovorí o stratégii EÚ, bolo by veľmi točné zaradiť sem aj Afganistan, pretože práve Afganistan predstavuje ste riziko pre región, ale aj pre Európu. Musíme zohľadniť, že viaceré krajiny Strednej Ázie sú prepojené s Afganistanom, majú aj medziregionálne projekty, ide o elektrický prúd, elektrickú energiu. V Afganistane sa budujú školy, nemocnice, škôlky. A bolo by dobré do novej stratégie zapojiť aj Afganistan. Jedna z priorít ktoré musíme do novej stratégie, je otázka vzdelávania, pretože chceme, aby tento región, región Strednej Ázie, aby do krajiny v budúcnosti vlády skutočne budovali tieto krajiny ako demokratické krajiny a v tomto prípade treba začať eh, mladými. Musíme im dať možnosť ďalej sa vzdelávať aj v Európe. Musíme im dať možnosť poznať aj naše hodnoty, musíme si vymieňať skúsenosti a overené postupy z našej legislatívy. No a ďalej je tu otázka. Naša delegácia EU sa neustále zaoberá otázkou víz Kazachstan, Uzbekistan, Mongolsko nie sú žiadne štáty, alebo nie sú štáty, z ktorých eh, uteká veľa ľudí. Kazachstan, Uzbekistan, Turkmensko a Mongolsko, oni nevyvážajú pracovnú silu. Európska únia by sa mohla pomaly zamýšľať, a mohla by vystupovať aktívnejšie a niečo urobiť preto, aby sa zjednodušilo podávanie žiadosti o víza. Pre študentky, ktorí by chceli prísť do Európy, my potrebujeme lepšiu komunikáciu medzi ľuďmi. Môžeme ísť dobrým príkladom ale len tak môžeme zmeniť situáciu v regióne. Ja ďakujem pánu Burianovi, osobitnému výslancovi, ale tiež SVČ by som chcela poďakovať Lukovi Deviňovi. Stretávame sa často v tomto regióne a by som chcela vyzvať parlament, aby ukázal z dôvery, či kolegovia a povedať, že áno, ja by som chcel povedať, že dokonca žijete v tomto regiónu. Ehm, vy veľmi aktívne a pozorne sledujete situáciu a ja by som sa veľmi tešila, keby stratégia v tomto roku bola prijatá v parlamente. Ja sa ospravedlňujem, že musím prerušiť vaše vystúpenie, ale máme málo času a chceme si vypočuť aj odpovede našich hostí. Slovo dostane pani Andri, Ki, Andru Kiena a potom pán Mezerič, ktorý bol jeden zo spravodajcov pre stratégiu a revíziu stratégie pre Strednú Áziu. Pán Andri Kiena, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tiež súčasťou delegácie Európskeho parlamentu pre krajiny Strednej Ázie a myslím, že často, keď eh, si prečítame rôzne dokumenty pripravené v Európskom parlamente, alebo ktoré pripraví komisia, eh, tak sa tam dajú nájsť eh, vyjadrenia ako toto, že je tu silný strategický, politický a hospodársky záujem EÚ o posilnenie bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov s krajinami Strednej Ázie. A moja prvá reakcia je vždy rovnaká. Skutočne ja sa, ten, či to skutočne tak je. Pretože podľa mňa zaťažujú európsky lídry, prosím sa do veľkých hráčov, tak zase, že prehľadajú menších, tichších, ale kľúčových aktérov. A myslím teraz Republiky Strednej Ázie. To Plné pochopenie a uznanie, že Stredná Ázia predstavuje, alebo je v strategickom záujme pre EÚ význam Strednej Ázie, zrazím aj skutočnosť, že táto oblasť je kľúčová pre udržanie stability Eurázie, ako aj pre nerovnováhy medzi Iránom, Ruskom, Čínou a ďalej tu je Tadžikistan, Uzbekistan a Turkmensko, krajiny, ktoré majú spoločnú hranicu s Afganistanom a vystavené riziku, že sa stanú cieľom islamských militantov alebo islamských militantných skupín chápem, že viacero kolegov chce požiadať o slovo, takže myslím, že viacero vidíme viaceré stratégie, ktoré sa implementujú v krajinách Strednej Ázie. Vidíme, že Rusko chce dominantnú silu v regióne. Vidíme Čína, ktorá má stratégiu hospodárskej expanzie. No a čo je tiež zaujímavé, že Čína už vyšla a prekonala tradičnú, tradičného kľúčového hráča v tomto regióne Rusko, kľúčového partnera pre tieto krajiny. A ďalej máme stratégiu EÚ. A keď porovnáme tieto tri stratégie, tak eh, stratégia EÚ je najmenej ambiciozná a najhoršie financovaná. Takže na záver, namiesto rozhodnutia rozhodovania o tom, či by sme mali byť lídrami a angažovať sa s krajinami Strednej Ázie. Myslím, že miesto toho Európska únia mala, byť, vystup, mala začať vystúpať aktívnejšie v oblasti, pretože tieto krajiny sú čoraz viac relevantné pre európske záujmy a je jasné, že s ohľadom na mini aliancii a rozdelenie síl, tak si naša stratégia vyžaduje aktualizáciu. Ja som sa veľmi potešil z toho, čo ste hovorili o záveroch rady zo včerajška. Ja želám len to najlepšie osobitnému vyslancovi pánu Burianovi, ale Stredná Ázia si vyžaduje oveľa viacej pozornosti a našich snách. Ďakujem pekne teraz pán Mezerič. Ďakujem pekne pani predsednička. Ja to poviem stručne. Nebudem poskytovať ja prehľad o všetkých stratégiách alebo oznámení rady ja by som chcel zdôrazniť dva body. Jeden, ten, že Stredná Ázia je geostrategická oblasť, kde neustále superia susedné veľmoci, tak to je 180 rokov posledných, nemôžeme byť z toho prekvapení. Ale treba uznať, že Rusko-čínska súťaž v tejto oblasti. To je vec, ktorú nedokážeme prekonať. Stredná Ázia je pre nás súzdom našich susedov. Pre nich to je bezprostredné susedstvo, takže my budeme vždy no, taký menej viditeľní a budeme v slabšej pozícii ako ďalší dvaja. A preto musíme postupovať inteligentne v tom, čo chceme dosiahnuť a čo môžeme dosiahnuť v oblasti ja by som chcel ešte poukázať na jednu vec a položiť otázku. Dali sme vynikajúcu prezentáciu o tom, čo robí tento región. Ďakujeme za to pánu Burianovi, ale jedna výzva, ktorá neustále existuje, tá súvisí s demokraciou, právnym štátom, ľudskými právami a hlavne MBOčkami a fungovaním v celom regióne aj keď to znenie je veľmi opatrné v tomto dokumente, tak nemyslím, že je prehnané povedať, že vo viacerých krajinách sme zaznamenali ehm, výrazné kroky vpred, e, vzad. Nie vo všetkých, ale v mnohých krajinách áno. A súčasťou stratégie pre SVČ bolo angažovať sa ústavom dialogu a vytvárať nové platformy na dialog v tejto oblasti. To je pochopiteľné a mňa by zaujímalo a rád by som si od vás vypočul, čím to dopadlo tak, ako ste zamýšľali niekedy, dialog ľudské práva. Zdá sa, dialog sa zmení na monolog z našej strany, no a v celých veciach aj v kľúčových oblastiach, ako bezpečnostný dialog na najvyššej úrovni. Niekedy sa nám podarí e, späť k najnižšej úrovni toho dialogu na vysokej úrovni. Takže vždy trváme na nových platformách bez toho, že by sme preverovali, čo funguje a čo nefunguje. Rada by som tiež doplnila slova kolegu. Uzbekistan je jeho tranzičné obdobie. Výborná práca občianskej spoločnosti, lokálne organizácie, medzinárodné organizácie a ich pomoc. Je tu snaha e, Um, a takisto um, pomoc a práca v prospech obetí a občianskej spoločnosti. Toto je výborný príklad, kde, e, treba, kde sa dá spraviť veľký rozdiel. E, my tu máme vlastne jednotku pre znovu e, nadobudnutie aktív. To je naozaj dobrý test, príklad pre krajinu kde ten prechod by mal umožniť možnosťou byť dobrým príkladom. Dám teraz slovo našim rečníkom. Nech sa páči pán Vini a potom pán Burian. Máme len 5 minút. Tlmočníci sú veľmi trpezliví a poprosila som ich o chvíľku predlženia. Ďakujem za vaše otázky. Súhlasím s pani Grigule, že vzdelávanie je dôležité. Školiace programy 37 miliónov eur pokiaľ ide o Kazachstana víza, občania EÚ majú bezvizový vstup do Kazachstanu. Viete, že sú tu nové dojednania. Ako bohužiaľ asi viete, potrebujeme konsenzus s členskými krajinami, aby sme mohli začať rokovania v tejto oblasti. Určite pomôže, keď, pokiaľ ide o výmenné programy a vzdelávanie tá rozprava e, medzi ochranou občanov a poskytovaním bezpečnosti a súčasne e, respektovať ľudské práva, to funguje všade. Je to veľmi tenká línia. Zostávame naozaj v deli, aby v každej krajine sa plnili e, legitímne povinnosti ochráňovať občanov. Toto by však nemalo byť zneužívané ako výhovorka nemalo by sa to zamieňať sa zamieňať ter- teroristi s aktivistami, e, odborármi. Pani Andikien, ja zdieľam vaše slova kritiky. Nemôžeme počuli sme, že nie, nie, sú, nie sú to priami susedia e, EÚ, ale súčasne nás obvinujú, že nie sme dostatočne ambiciozní, že treba robiť viac v ľudských právach, ale nemôžeme ich vnúcovať. E, dialógy o ľudských právach máme so všetkými piatimi stredoazijskými krajinami, mňa to teší. Pridaná hodnota EÚ je v tom, že poskytujeme technológie, ekonomické možnosti, investície a ostávame prvým najväčším investorom v Kazachstane, najväčšej krajine Strednej Ázie, ale sme i náročnejší, pretože robíme to pre e, ľudské práva, čo iní zasa nerobia. Toto je neustála výzva. Toľko z mojej strany. Nie je totiž dosť času. Tiež doplnkové komentáre k Afganistanu súhlasím. Ten čoraz viac participuje v dialogu so Strednou Áziou. Vychádzame z iniciatív našich partnerov v Strednej Ázii. Afganistan je plne účastní našich diskusí. Stále sa hovorí nielen o rozbe, ale aj o príležitosti tejto krajine. Vzdelávanie je, je veľmi dôležitá priorita. Vážim si prácu lotičských, lotičského veľkej iniciatívy v rámci tejto platformy, ktorá sa tým oživila. Zajtra odchádzam na stretnutie ministrov. Tešíme, že všetkých 5 krajín sa teraz drží našich štandardov, princípy kvality, ako usmernenia pre reformy ich vzdelávacieho systému. Tu treba urobiť veľa práce, ale ak to podporíme, proces pôjde rýchlejšie. Pokiaľ ide o našu stratégiu, treba si vážiť to, že EU je stále najväčším donorom v regióne miliarda eur na podporu implementácie stratégií. To sú granty. Súhlasím s tým, že, že to nestačí. Treba mobilizovať naše ďalšie nástroje finančné. EIB sa pozera na región lepším chápaním príležitostí i väčšia ekonomická prítomnosť nám dáva väčší pákový efekt, ale toto bude určite naše zameranie na zlepšenie podnikateľského prostredia. To všetko sú dôležité budúce aspekty pre vývoj. Pokiaľ ide o platformy, plne súhlasím, že nemôžeme tie platformy nechať si robiť, čo si myslia. A, a, že by mali, musíme neustále revidovať ich prácu. Prebehli naozaj e, dôsledné diskusie o indikatívnych programoch, takisto sa budeme pozerať na to, či niektoré z tých platformiem by nemali postupne byť odstavené a ďalšie iné sa vyvinú na základe potrieb našich partnerov, ale tiež na, báz, na základe ich výkonu. Keď sa pozeráme na právny tá platforma odviedla dobrú prácu, ale existujú možno efektívnejšie spôsoby pre rozvoj ľudských práv, právneho štátu, bilaterálnymi iniciatívami. To všetko sú otázky, ktoré členské krajiny teraz diskutujú a pripravujú konkrétne odporúčania. Výsledok by nemal byť eh, obetovaný treba lepšie sa zameriavať a tvárniť naše mechanizmy. Úloha občianskej spoločnosti to je naša najväčšia obava. V skúsenosti zo Strednej Európy a pobaltských krajín nám ukázali, aké dôležité je uľahčovať komunikáciu s vládami o reformách prostredníctvom mimovládneho sektoru. Často je to bolavé, preto vysvetľujeme, aké je to dôležité. Treba zvyšovať úlohy občianskej spoločnosti. Máme k tomu predpisy v dohodách o partnerstve s Kazachstanom a tešíme, pozrieme sa na to, ako zvýšiť implementáciu predpisov týchto dohôd. Súhlasím s vami, pani predsednička, že v prípade, že občianská spoločnosť a jej úloha bude klesať, v regióne budeme konfrontovaní s viac nebezpečenstvami. Ďakujem tlmočníkom, ďakujem vám, vám všetkým, našim hostom teším, že ste tu dnes boli a podelili sa o vaše názory s nami. Uh, meeting at 3 o'clock, but in another meeting room, so please check your calendar.